Vážení kolegovia, otváram naše zásadnutie. Nemáme e, permanentného správodajcu, pretože bude menovaný 3. septembra. A dnes popoludní sme sa stretli, aby sme si vypočuli zástupcov trojky decentralizovaných agentúr. To je naša výročná schôdza Takže za neprítomnosti permanentného spravodajcu dám slovo najskôr eh, pánovi Silvanovi Presovi, ktorý je riaditeľom DŽ rozpočet v komisii, aby nám priblížil detaily návrhu komisie na rok, eh, rozpočtu eh, komisie na rok 2015 plus vysvetlil taký všeobecnejší prístup komisie v rámci redukcie zamestnancov do konca roku 2017. Keďže je to všeobecná e, tendencia, e, je to vlastne spôsob, ako prejaviť snahu zredukovať verejné výdavky. A po pánovi Silvánovi Presovi dávam slovo riaditeľovi Európskej agentúry pre ľudské práva, pánovi Mortenovi Kerumovi, ktorý zastupuje agentúry aby nás oboznámil so svojím názorom na návrh rozpočtu komisie a potom ešte eventuálne aj k návrhom Koreperu z minulého týždňa. Drahí kolegovia, na stole máte taký detailnejší dokument, ktorý pripravili jednotlivé agentúry a ktorý bol pripravený členom výboru od včera rána. A teraz, pán Silvano Presa, nech sa páči, e, dávam vám slovo. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. E, čo by som chcel prezentovať, tak to je niekoľko slov o dráhe e, agentúr, ktoré sú dôležitým prvkom architektúry únie a Takisto o súčas, chcel by som vás oboznámiť so súčasnom, o súčasnom stave a o situácii, kde sa nachádzame. A teraz prejdem na angličtinu. Počas ostatných 35 rokov 32 decentralizovaných agentúr vzniklo a boli poverené viacerými úlohami. A tento raz sa odrazil aj na rozpočte a predstavuje to e, celkový objem e, grantu v rozpočte. Ten sa zvyšil od roku 2000 e, na 9 násobok, temer na 9 násobok a je to viac ako 800 miliónov eur ročne. To takým objemom zaťažuje európsky rozpočet. A samozrejme, ak hovoríme o počte zamestnancov, a tie sú odrazené v personálnych plánoch agentúr. Tam došlo k nárastu na štvornásobok v porovnaní s stavom v roku 2000 a dnes celkovo ho mm, rátame okolo 6 tisíc pracovníkov, zamestnancov týchto decentralizovaných agentúr. Teda prešli rapidným rastom. Nový finančný rámec na ďalších 7 rokov je e, skutočne finančným e, rámcom konsolidačného charakteru. Ide tu o rozpočtovú konsolidáciu, konsolidáciu pre inštitúcie, ale aj agentúry kultúry, z hľadiska ich štruktúry. A e, e, existuje interinstitucionálna dohoda, e, ktorá kde sa zbiehajú e, tieto parametre viacročného finančného rámca na obdobie 2014 až 2020. E, e, je tam aj uvedené, že o 5 sa má znižiť stav zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach. A to po, v období pokrývajúcom 5 rokov. Ako to vyzerá v prípade agentúr? Ten konsolidačné snaženie je komplikované tým, že mnohé z agentúr e, doposiaľ nemajú e, naplnené svoje smerné čísla. E, niektoré z nich už existujú dlhšie, tam majú e, vyplnené všetky pracovné miesta, niektoré agentúry sú pomerne nové a ešte sa len rozbiehajú vo svojich úlohách. A potom je tu ešte tretia skupina agentúr, ktoré už existujú dlhšie, avšak ich e, rozsah úloh, ich kompetencie boli v nedávnej dobe rozšírené. To má dopad na programovanie aj na zákonodárny proces, pretože e, e, e, skutočne ten má dopad na E, úlohy a, a, a kompetencie týchto decentralizovaných agentúr. Ak sa rozširujú úlohy a kompetencie, zvyšuje sa stav zamestnancov. Čiže v podstate ďalších 300 pracovných miest by malo byť pridaných navyše k už existujúcemu počtu a štruktúre. ak sa pozrieme na ciele e, e, vytýčené v medziinstitucionálnej dohode. Je tam síce požiadavka zníženia o 5 čo je cirka 300 pracovných miest a to sa vzťahuje na agentúry, ale zároveň je tu e, e, kontradiktorná požiadavka zvýšenia počtu pracovníkov, aby skutočne e, boli naplnené tie pôvodné smerné čísla ohľadom stavu zamestnancov. Ako teda e, vyhovieť týmto protirečivým, dvom protirečivým požiadavkám? Komisia ponúkla riešenie vo svojom oznámení, ktoré bolo publikované pred rokom v júli 2013. A ak teda má narast stav zamestnancov niektorých agentúr v celkovej klíme redukovania počtov, Komisia navrhla vytvoriť e, taký, e, taký zoznam pracovníkov, ktorí sú k dispozícii. To znamená, e, bol by to zoznam tých, ktorí sú ktorí opustia niektoré pracovné miesta, niektoré agentúry a sú k dispozícii pre iné. Znamená to vytvorenie takého zoznamu, katalógu voľných pracovníkov, ktorí sú k dispozícii na zaplnenie voľných pracovných miest v tých agentúrach, ktoré majú rozšírené kompetencie. A to zna, na jednej strane máme škrty, na druhej navýšenie a to musí byť nejako zosúladené. E, to znamená nielen v počtoch, ale aj v termínoch. Otázka je, nakoľko rýchlo dokážeme posilniť tie agentúry, ktoré e, potrebujú posilnenie stavu e, pracovníkov. Komisia má určité predstavu, má určitý program e, personálnych zmien a to znamená aj zmien smerom náhor v prípade agentúr, ktorým boli rozšírené kompetencie. A tento program prokrýva obdobie až do roku 2020 zníženia počtu zamestnancov e, e, nad 5 to sa vzťahuje na tie agentúry, ktoré sú saturované, ktoré majú už e, dobre rozvinuté svoje aktivity a nebolo im nič pridané. Tento program e, personálnych zmien je zohľadnený aj e, vo výške finančného grantu príspevku v európskom rozpočte. A toto musí byť zosúladené s tými maximami e, v podkategóriách e, na to, e, a, a tak ako sú definované v rámci viacročného finančného rámca do roku 2020. V každej kategórii je teda stanovené maximum strop a tzv. podkategória strop. Takže takto Takéto bolo riešenie, aby ten celkový strop nebol prekročený. Komisia teda vypracovala e, e, program personálnych zmien na tých ďalších 7 rokov. Tým sa zohľadnejú tie ciele, ktoré sú vo viacračnom finančnom rámci. Je to takisto v súlade s celkovým zámerom znížiť počet zamestnancov o 5 v agentúrach do toho roku 2020. Ďalej ten program personálnych zmien ponúka predvídateľný e, postup a plán v tej personálnej oblasti a tým pádom aj pre rozpočet. No a už toto sa zohľadnilo v rozpočte na rok 2014 a e, poprvýkrát e, v tomto rozpočte bol už zohľadnený e, zohľadnený znížený počet zamestnancov agentúr, aj keď len minimálne znížený ale uh, už to samotné zníženie odráža e, snahu o konsolidáciu. Teraz prejdem k návrhu e, rozpočtu na rok 2015. Samozrejme, aj tu sa odráža e, ten personálny e, e, program a výšky grantov súvisiace s týmto personálnym programom, programom ktorý sa vzťahuje na agentúry. A takisto aj sa tu odráža odhadze, odhadované plnenie rozpočtu na základe doterajšieho vývoja. No a to e, bez toho, že by boli neutralizované rozhodnutia, ktoré už prijala Rada, respektíve EP v súvislosti s rozpočtom 2015. Mám teda na mysli určité rozšírenie e, úloh, e, ku ktorému došlo v prípade niektorých agentúr. Máme teda nový orgán, ktorý sa má vytvoriť to e, e, e, je, rada pre mm, jednotné riešenie problémov. Single Resolution Board má sa týkať teda bankového sektora a okolo 122 nových pracovných miest bude potrebné vytvoriť a zaplniť v roku 2015 a bude to, potre- bude to vyžadovať aj finančnú inekciu. Dnes ráno e, ste e, schválili, predbežne ste schválili transfer peňazí na tento účel. E, od konca roku 2015 tento orgán bude už schopný sa samofinancovať a vráti tú finančnú inekciu informáciu, ktorá mu bola poskytnutá v tej úvodnej nábohovej fáze. A ako isto e, e, mnohí e, viete, bola zostavená interinstitucionálna pracovná skupina, o jej vzniku bolo rozhodnuté už pri koncipovaní rozpočtu na rok 2014 na základe iniciatívy Európskeho parlamentu. E, táto pracovná skupina doposiaľ zasadala dvakrát, dohodla sa na svojom zložení, e, pracovnej metóde a postupoch, čo sa týka mandátu a rozsahu pôsobnosti. Táto pracovná skupina sa bude venovať vytýčeniu jasných línií pre agentúry, použijúc objektívne e, kritériá, zohľadňujúc požiadavku znižovania stavu pracovníkov o 5 tak ako je zakotvené v interinstitucionálnej dohode. Po druhé, táto pracovná skupina má venovať pozornosť tomu, ako dosiahnuť synergický efekt na základe príjmaných opatrení a po tretie, komisie, a to je posledný bod, e, má e, nachádzať e, vhodné spôsoby finančného zabezpečenia úloh, ktoré majú agentúry alebo ktoré budú zverené agentúram príslušnými orgánmi, inštitúciami EÚ. Takže toľko na e, margo e, financovania decentralizovaných agentúr v rámci e, rozpočtu na rok 2015. Ďakujem, pán riaditeľ. A teraz sme si vypočuli názor komisie k rozpočtovému rámcu agentúr, potrebu zredukovať zamestnancov, a takisto ako sa postaviť k novým agentúram, novým štruktúram a zachovať správnu rovnováhu. A teraz sa obraciam na pána Keruma, ktorý je e, predstaviteľom agentúr a podelí sa s nami so svojím hodnotením. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem za slovo, e, vážení podpredsedovia a členovia tohto výboru. Ďakujeme za vytvorenie príležitosti na to, aby sme sa aj my vyjadrili k rozpočtu na roku 2015. Aj pre nás, pre mňa je e, e, veľkou, veľkým potešením a cťou vám môcť poblahoželať k vášmu menovaniu. Ja tu teda e, zastupujem decentralizované agentúry a za ne môžem konštatovať, že sa tešíme na spoluprácu s vami v nadchádzajúcich rokoch a Myslím si, že už dnes máme e, veľmi e, e, pevný základ, ktorý vzýšiel z dobrej spolupráce, doterajšej spolupráce medzi nami a týmto výborom. Ak dovolíte, trošku vás uvediem do situácie, aby ste lepšie vnímali, aký je naši, náš prínos, prínos pre E, e, v rámci koncepcie európskych inštitúcií. Minulý rok sme hovorili o výzvach ďalšieho roku a tomu je tak aj dnes, pretože sme vo fáze návrhu rozpočtu na ďalší rok. Európske agentúry vytvárajú, e, vytvárajú veľmi dôležitú zložku EÚ. E, sú e, zakladané Európskym parlamentom a radou EÚ na to, aby vykonávali konkrétne právne, technické alebo vedecké úlohy. My pôsobíme bok po boku európskych inštitúcií a členských štátov a našou snahou je pomáhať pri tvorbe politík k koncepcií príjmaných na úrovni EÚ a na národnej úrovni. My vykonávame e, posúdenie, hodenie rizik, certifikačné úlohy, dohľadové úlohy. My certifikujeme, my pomáhame a e, pri, prikladáme ruku dielu pri e, riešení existujúcich hrozieb. My poskytujeme informácie a aj o, o naše odborné znalosti znalosti pri dôležitých hm, otázkach, s ktorými sa potýka Európa s 550 hm, miliónmi e, hm, ľuďmi. Medzi iným e, e, máme agentúry, ktoré sa venujú aj napríklad kontrole potraviny, také majú, majú, také majú USA. Európske agentúry majú úlohu pomáhať pri implementácii európskej legislatívy efektívnejším spôsobom a e, lepšie reagovať na konkrétne potreby európskych inštitúcií a členských štátov pôsobí v širokom spektre odvetví to znamená, či už na pevnine, či už na mori alebo vo vzduchu. Venujeme sa potravinám, ktoré konzumujeme, e, liekom, ktoré príjmame, chemickým látkam, vzdelávaní, životnému prostrediu, bezpečnosť a v neposlednom rade aj základné ľudské práva. Ja som uviedol len niekoľko príkladov, nebol to zďaleka vyčerpávajúci zoznam oblastí, ktoré pokrývame. Agentúry sú e, e, dôležité a nevyhnutné pre implementáciu programov a politik EÚ. Zároveň umožňujú dosiahnutie e, úspor z rozsahu a e, e, my zhodnocujeme tie peniaze danovníkov. E, často je lacnejšie vykonať určitú úlohu raz na úrovni EÚ, než realizovať jedno to isté 28 krát na úrovni členských štátov. Agentúry skonzumujú 0,6 celkového európskeho rozpočtu. Pred týmto zasadnutím vám boli, bolo rozposlané naše stanovisko, eh, kde sme pojednali o rizikách a obmedzeniach, pred ktorými budú stať agentúry, pokiaľ bude schválený teraz navrhovaný návrh rozpočtu na 2015. Ja vypichnem len niekoľko najpalčivejších otázok. Roz, rozpočtovanie na rok 2015. Toto sa realizuje v čase, keď keď e, členské štáty EÚ ešte stále sa potýkajú s ekonomickými problémami, s rozpočtovými, e, s veľmi napätými rozpočtami. Agentúry, ktoré sú e, na úrovni členských štátov, ktoré sú priamo v kontakte s občanmi, o to citlivejšie vnímajú tento ekonomický tlak. Prv, než sa vyjadrím ku konkrétnemu návrhu v rozpočte na rok 2015, ktorý sa týka agentúr. Chcel by som stvorazniť, e, že agentúry sú pripravené zvládnuť tie tie úlohy, ktoré im boli zverené a pritom zohľadniť napätú ekonomickú situáciu. Agentúry sa, zami- sa zamýšľajú nad tým, ako rozšíriť oblasti spolupráce, ako zvýšiť transparentnosť a v neposlednom rade, ako zvýšiť svoju efektívnosť. Snažíme sa v širšej miere zavádzať informačné technológie a e, biznes nástroje, napríklad rozpočtovanie na základe aktivít, riadenie na základe aktivít a takisto aj e, e, riadenie nákladov na základe aktivít. E, toto sa realizuje vo všetkých agentúrách a teda snažíme sa nájsť všetky možné spôsoby dosiahnutia úspor a hospodárneho fungovania. Rada, komisia a EP E, e, sa k tomuto vyjadrili v spoločnom postupe. E, bolo to formulované v roku 2012. My sme skutočne pokročili v implementácii toho plánu, ktorý naplňa literu toho spoločného postupu. Je snahou zvyšovať efektívnosť agentúr a ich zodpovedné hospodárenie. Musíme si uvedomiť, e, že e, často je veľmi špecifická špecifická forma e, fungovania e, niektorých agentúr, ale ak hovoríme o efektivite, je to priorita, ktoré, ktorej sa nepretržite venujeme. Napriek nemalému úsiliu agentúr e, nebude to postačovať na to, aby sme uniesli tie krátenia, ktoré navrhuje komisia a o to viac v prípade tých agentúr, ktoré sú teda už plne rozvinuté v decembri roku 2013 bola uzavretá dohada. Jej cieľom bolo progresívne uplatňovať znižovanie stavu zamestnancov vo všetkých európskych inštitúciách, vrátanie agentúr a orgánov. Je to teda 5 počas obdobia 5 rokov. V tomto kontexte e, nedá mi nepovedať, že agentúry akceptovali e, toto zníženie na navyše e, väčšina agentúr, e, aj keď s veľkými ťažkosťami, toto zakotvila vo svojich viacračných personálnych plánoch. Ak sa pozriete do súčasného návrhu komisie rozpočtu, e, tam, je, tam sú čísla, ktoré idú nad rámec 5 a e, e, pre mnohé agentúry sú to e, výrazné škrty nad 5 stave ich zamestnancov. Už v júli 2013 komisia to avizovala vo svojom oznámení. Toto oznámenie, ako vieme, zamietol Európsky parlament ako parlament, rovnako aj agentúry, sú zásadne proti návrhu komisie. Generálne riaditeľstvo pre rozpočet e, vníma e, peniaze pre všetky agentúry ako jednu obálku. Ak e, jedna agentúra získa peniaze navyše, tak znamená to, že dôchádza škrtom v rozpočtoch ostatných agentúr. Teda 5-percentné e, krátenie e, poviedlo e, k mnohým problémom. A ako vieme, práve tie už rozvinutejšie agentúry sú postavené pred požiadavku nie 5-percentného zníženia zamestnanstva zamestnancov, ale 10-percentného zníženia. 10 nie je predsa tých 5 na, ktorý, na ktoré sa dohodlo v interinstitucionálnej dohode. Tých 10, tie 10 e, škrty e, to bolo navrhnuté bez akejkoľvek kompenzácie, napríklad e, znížením počtu úloh alebo alebo e, navýšenie rozpočtu, ktoré by umožnilo e, outsourcing e, úloh, nezmenených úloh externým subjektom. Čiže na jednej strane sa kladie väčšie bremeno na agentúry, a mm, nové agentúry získavajú navýšené rozpočty a tie už dobre rozbehnuté, fungujúce, e, tak v ich prípade sa skutočne zatína do živého. Uvediem jeden príklad z mnohých e, to je agentúru, agent, Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť. Toto agentúra vníma ako, e, toto komisia vníma ako agentúra s novými úlohmi 693 pracovných miest na rok 2015. Z týchto 463 e, e, majú byť hradené s poplatkou a príspevkou Ostatné posty sú kryté z európskeho rozpočtu. Vzhľadom na nové úlohy tá agentúra žiadala zvýšenia v prípade 8 z tých dotovaných pracovných miest. Komisia to síce odsúhlasila, ale zároveň navrhla zrušenie 14 postov, ktoré sú financované z poplatkov a príspevkov, e, ktoré e, e, získa agentúra samofinancovaním. V podstate či tieto e, miesta budú aj zaplnené, e, závisí od pracovnej záťaže, od dopytu. Skutočne e, škrty v počte pracovných miest neslobodno aplikovať slepo, bez zohľadnenia okolností, veď aj táto agentúra pre leteckú bezpečnosť potrebuje nejakú flexibilitu, potrebuje si čas na potrebnú flexibilitu čo je pochopiteľné vzhľadom na oblasť ich pôsobnosti. Pán predseda, e, e, vážení členovia výboru, skutočne sme dorazili už na e, limity, na únosné limity v agentúrach a vlastne stále viac a viac sa uťahujú o Agentúry musia a natoľko stiahnuť e, opasky, že už je v mnohých prípadoch nemožné vykonávať všetky úlohy, všetky úlohy, ktoré majú. Pred dvoma rokmi len jedna agentúra nedokázala zvládnuť jednu úlohu. Dnes e, je takáto situácia v mnohých agentúrach ale požiadavka e, smerom na agentúry robiť viac a viac e, e, e, je temer každodenná. Administratívne úlohy, aj operatíva narastá. Nové úlohy sú oveľa častejšie, dôležitejšie ako vývoj a rozvoj doterajších úloh. A tie agentúry si často obeťami svojich dobrých výsledkov. O, to lepš- o čo lepšie výsledky, o to väčšie očakávania a to s menším rozpočtom. A príklady, ďalšie príklady, okrem toho, ktorý som uviedol, nájdete v dokumente, ktorá vám bola rozposlaná. Nemôžeme takto pokračovať do nekonečna. E, skutočne agentúry sú postavené pred dilemu, ako naplniť svoje úlohy e, no, so zmenšujúcim sa rozpočtom. Je to správne, ak riaditeľa agentúr a e, správne rady agentúr sú nútené roz rozhodovať, ktoré časti alebo úlohy vo svojom bandáte majú splniť a ktoré nie. Veď to nie je správne, ak sa majú, tak, ak sa majú takto e, separovať tie úlohy. A e, to nám ani neprináleží. Viem, že mnohí výkonní riaditeľia a členovia správnych rád sú veľmi nespokojní s existujúcou situáciou. Ale je tu riešenie také, že sa e, e, hĺbkovo, dôkladne preskúmajú potreby, požiadavky každej jednej agentúry. E, a to sa porovná s požiadavkami v odvetví, kde pôsobia agentúry spolu s rozpočtovými orgánmi musia prejsť takouto analýzou, čiže je agentúra a vždy relevantné E, generálne riaditeľstvo komisie. A e, skutočne treba sa zamyslieť nad, to, nad tým konkrétnym odvetvím alebo oblasťou pôsobnosti. E, a treba postupovať od prípadu k prípadu, od agentúry k agentúry, zohľadniť špecifické okolnosti. To znamená prácu naviac pre rozpočtové orgány aj pre uh, agentúry, ale sme presvedčení o tom, že je to jediný spôsob, ako dosiahnuť rozumné a únosné úspory. Európsky parlament e, e, e, a jeho špecializované pracovné skupiny komunikovali s relevantnými agentúrami, konzultovali pracovný program, prezentovali potom svoje stanovisko počas rozpočtového e, procesu. Domnievame sa, e, že aj tento výbor môže prispieť k tomuto riešeniu, aby skutočne ten e, rozpočtový plán odrážal skutočné reálne potreby. Som veľmi rád, že tento výbor si uvedomuje napätosť situáciu, ale že budete pokračovať v podpore agentúr pri obhájení našich požiadaviek. Veľmi si vážim stanovisko EP a tohto výboru vo svojich všeobecných usmerneniach týkajúce sa e, prípravy e, návrhu na rozpočet 2015 je explicitne uvedené, že treba jednotlivé agentúry posudzovať, vyhodnocovať od prípadu k prípadu a na základe toho formulovať grant. E, nová e, e, medziinštitucionálna pracovná skupina. My veľmi vítame vytvorenie tejto pracovnej skupiny, ktorá sa bude venovať a finančnému krytiu a finančným potrebám decentralizovaných agentúr, a to na základe objektívnych kritérií a na základe e, skutočných úloh, ktoré majú tie agentúry. Ja som presvedčený o tom a určite e, budete so mnou súhlasiť, že európske agentúry jednotlivo a zároveň ako e, sieť e, prispejú k diskusiám pri tvorení rozpočtu. A tak je to potrebné. Môžeme vám pomôcť presnejšie pomenovať problémy. Môžeme vám pomôcť pri hľadaní konkrétnych riešení. Máme veľa nápadov, podnetov v rámci tej siete a, decentralizovaných agentúr. Ako teda e, aj zvýšiť tú pridanú hodnotu, ktorú ponúkame občanom EÚ? a, a, samozrejme e, s tým, že si prvé uvedomujeme napätosť rozpočtu e, decentralizované agentúry EÚ e, sú priamo dotknuté výsledkami práce zmienenej pracovnej skupiny. Preto tieto agentúry by mali byť zahrnuté do prác No a e, my sme presvedčení, že e, agentúry sú schopné prispieť výrazným spôsobom e, k vašej práci. My sme vám plne k dispozícii. Ja som teda predseda tej siete agentúr, ale aj všetci zástupcovia agentúr sme plne pripravení podporiť prácu E, e, podporiť v práci tú e, pracovnú skupinu. Záverom sa chcem poďakovať za vypočutie môjho príspevku a dovolím si vyjadriť očakávania budúcej spolupráce, na ktorú sa veľmi tešíme i napriek tomu, že si uvedomujeme, že tie nadchádzajúce roky budú veľmi náročné. Takže teším sa na vaše otázky, pripomienky a hovorím za seba, ako aj za mojich e, kolegov z agentúr. Ale e, ešte dám slovo dám e, a slovo Marcelovi z agentúry, ktorá má na starosti školenie. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že Martin bol veľmi presný a možno by bolo užitočnejšie odpovedať na otázky. Je samozrejme, že koordinácia agentúr E, bude potrebo, e, vyvolá e, celý rád otázok a objasnení, no a, zla, a že sa to bude vlastne týkať aj otázok súvisiacich s rozvojom nášho rozpočtu. Ďakujem vám za vašu odpoveď. Pán Kerum, vy ste prišli s viacerými z vašich kolegov. Ak si želajú vystúpiť a doplniť vaše slova, tak ja im dávam s radosťou slovo. Ak eh, si neželáte vystúpiť s vašimi kolegami, tak možno, že budú môcť odpovedať na poznámky, ktoré tu odznejú eh, z úz našich kolegov z výboru pre rozpočet. Monsieur Žokovský. Pán Siolkovský. Vy, Zdechovský. Zdech, pán Zdechovský <clears throat> Ďakujem za prednesený referát. Veľmi si vážim, pán predseda, aj to, že som dostal slovo. Vážení kolegovia, ja sa nemôžem zbaviť pocitu, som tu nový poslanec, ale pokiaľ by sme mali hovoriť o niečom, tak by sme mali byť čo najkonkrétnejší Hovorili ste tu o tom, že pred dvomi rokmi iba jedna agentúra nemohla z finančných dôvodov plniť mandát a teraz tu už máme celý rad európskych agentúr. A mňa vždy také slova, keď sú neurčité a rozvláčne, neviem, ja by som chcel vedieť konkrétne, koľko agentúr nemôže plniť mandát, prečo mandát nemôžu plniť, aké majú problémy, aké majú finančné požiadavky. Ja by som bol rád, keby potom, keď predkladáte správu alebo o nej hovoríte, aby ste udávali čo najviac konkrétnosti, pretože za súčasného stavu si neviem predstaviť ani počet agentúr, ani finančný objem čia, čiastok, o ktoré by sa mal rozpočet prípadne navýšiť. Ďakujem. Ak si želáte, tak dáme slovo viacerým e, rečníkom, jeden za druhým a potom vy budete môcť odpovedať. Prvá séria. E, nech sa páči, pán Geja. Ďakujem, pán predseda. Ja mám jednu otázku na agentúry a jednu na komisiu. Na agentúry. Vy ste správne poznamenali, že eh, ten časť rozpočtu, eh, na ktorú si narokujete, je eh, malá v porovnaní s tým rozmerom, o ktorý sa jedná. A keď sledujeme E, verejnú diskusiu o agentúrach EÚ v porovnaní s tým, na, najmenej u nás v Nemecku e, máme z toho taký dojem a e, je to taký obraz a aj dojem, že agentúry sedia na rozpočte ako parazita EÚ sa chystá ešte rozširovať počet agentúr a tým ten stály problém s rozpočtom ešte e, zväčší, takže 0,6% rozpočtu o tom naozaj hovoríme a to e, pre niektorých novinárov môže byť ostrašujúco e, málo, mm, pričom máme k dispozícii väčšie sumy a vy ste, ja ste povedali, že niektoré z vašich agentúr z dôvodu e, zaobchádzania s komisiou sa dostali e, na pokraj e, neschopnosti konať e, a teraz ja e, vás e, žiadam o e, pochopenie a my sa chceme dnes popoludní s tým zaoberať. To je naša úloha, ale moja otázka je, že do akej miery diskutujete e, tieto problémy s vašimi príslušnými e, odbornými výbormi, pretože e, tieto tiež udávajú stanoviska k ročnému rozpočtu, takže je to pozvanka pre vás do odborných výborov, ktoré by mohli lepšie vašu prácu posúdiť, aby ste tam hľadali podporu aby eh, stanovisko eh, týchto eh, výborov k ročnému rozpočtu vaše problémy riešilo. Takže otázka je, že či si myslíte, že pripomienky kolegov z odborných výborov by vaše problémy s rozpočtom zúrazilo? ako keď e, my sa o tom každý rok e, zaoberáme. Mm, ja nechcem e, sa tu zrieknúť tejto debaty a vyžu z nej, to nechcem, aby ste ma zle chápali, ale chcem, aby ste do toho zapreli aj kolegov z odborných výborov, aby sa tým zaoberali a oni môžu byť tu na vašimi spojencami. A druhá otázka, ktorú mám na komisiu, a mm, tá vychádza z mm, otázky, či môžu agentúry svoju úlohu vykonávať Teraz ja už um, 5 uh, rokov som bol uh, vedúci uh, za sociálnych demokratov vo uh, výbore pre uh, kontrolu rozpočtu a toto je výbor, ktorý každý uh, rok uh, udeluje absolutórium a my v posledných rokoch sme uh, mali uh, v uh, výbore pre kontrolu rozpočtu um, veľké spory o otázke, že či uh, v jednotlivých agentúrach uh, peniaze Európskej únie sa e, vynakladajú e, zmysluplne. A e, to vychádzalo z toho, že bola prijatá dohoda, že tieto agentúry majú sa podrobiť externému auditu. A otázka je, kto za to zaplatí. A tento externý audit e, všetky strany podporujú a e, ja som e, výsledok spoločného prístupu na rok 2012 tak pochopil, že Európsky účtovný dvor so svojimi skúsenostiami a znalostiami podporí tie agentúry, aby našli týchto externých auditorov. To, že to nemôže urobiť samotný účtovný dvor, to mi je jasné, pretože potom by to nebolo nezávislé, ale že Európsky účný dvor sa bude zobrať tým, aby e, agentúry podporil v e, hľadaní a výbere e, externých auditorov. ja som v júni tohto roku sa dočítal, že Európsky účtný dvor a komisia sa shodli na tom, že túto úlohu postupia agentúram. To je v poriadku pre komisiu aj účný dvor, lebo ty vyriešili dva problémy. Po prvé, že kto to zaplatí a po druhé, že kto sa postaral tú prácu, ale tým sa nez nezlepší a neuľahčí život agentúr, pretože hlavná posobnosť eh, agentúr eh, nie je eh, nájsť nejakého vynika, ale ich hlavnou kompetenciou a posobnosťou je um, poskytovať poradenstvo pre komisiu pri zákonodárnych úlohách. Takže otázka je, ako s komisiou a účelným dvorom tento problém s nádením externého auditora, s tým, e, čo to všetko obnáša, e, to s pracou zaťaža bremena, ako napríklad e, výberové konanie a zaplatenie tohto auditora. Kto z agentúry túto prácu vykoná? A teraz pán Dupre, nech sa páči. Uh, oui, Áno, pán predseda. Ja mám iba jednu otázku, e, takú skôr všeobecnejšieho charakteru. Keď som si e, prečítal stanovisko ohľadne agentúr, tak e, sa tu nástojí na potrebe, pokiaľ ide o alokáciu zdrojov, aby sa pracovalo na case by case basis a hovorí sa tam, že tá, tieto, tam by sa mal dosiahnuť, eh, takisto mala dosiahnuť redukcia zamestnancov. A moja otázka je najskôr na komisiu. Čo si myslí komisia o tomto návrhu, ktorý pripravili agentúry? najmä návrhy, ktoré sú sformulované v tomto dokumente na strane 8 kde sa hovorí, že chceme pracovať na case by case basis. E, je, je to kompatibilné s cieľmi, ktoré ste, pod ktoré ste sa podpísali? A pokiaľ ide o agentúry, e, pracujúc na báze case by case, ako môžeme dosiahnuť výsledky globálne, aké sú tam techniky, ako, ktoré navrhuje komisia, aké techniky navrhuje používať, má nejakú, nejaký čarodejný prútik, ako na individuálnej báze chcete dosiahnuť výsledky, objektívne výsledky, ktoré sú tam vyznačené a teda zredukovať stav o 5 Ďakujem. Pán Man- Manka. Ďakujem, pán predseda. Ja by som použil jeden príklad. E, dvor auditorov, neviem, či to bolo pred 12 alebo 13 rokmi, e, si dal urobiť na seba nezávislý audit. Bol to prvý audit vôbec v európskych inštitúciách. A keď si, ho, keď si ho dal urobiť, tak od tohto roku každý rok výrazne sa mu darilo znižovať administratívne výdavky a dosahoval naozaj väčší, väčší efekt e, s menšími, s menšími nákladmi. A to je presne tá cesta, ktorú, o ktorej hovoril aj Jens Geier, že e, ak zabezpečíme externý audit pre jednotlivé inštitúcie určite tam nájdeme rezervy. ja viem že každý šéf takejto inštitúcie e, vykonáva svoju prácu s určitou manažerskou kvalitou ale určite každý tam mám nejaké rezervy. niekto možno three niekto možno twenty mám aj ja osobne skúsenosti som riadil mnoho inštitúcií a všade som si urobil audit všade sa podarilo výrazne znížiť tieto náklady. toto je jediná cesta lebo dnes ja všetkých vás chápem a beriem to že robíte svoju prácu ako najlepšie viete ale e, keď si nedáme argumenty na stôl tak e, ťažko sa navzájom presvedčíme že tie veci e, sú buď v poriadku alebo nie v poriadku čiže naozaj urobme to urobme to urobme nezávislý audit a ja si myslím že on vám pomôže tento audit k tomu aby ste dosahovali lepšie výsledky to je jedna vec a druhá vec je naozaj je potrebné tie vaše požiadavky všetky kvantifikovať a predložiť ich do príslušných výborov v ktorých pracujete a určite tí poslanci čo tam pracujú vám pomôžu e, k tomu vytvoriť názor či ísť do akého rozsahu ísť a či niečo v nejakej fáze e, nezastaviť a už to nedoširovať ale toto je všetko diskusia vo vašich výboroch a určite vás oni podporia keď budete mať v tomto naozaj opodstatnené požiadavky a my vás takisto určite podporíme ale musíme mať niečo na stole musíme mať na stole konkrétne veci v čom je problém a ja, na nás sa určite môžete spolahnúť, že vám, že vám zdvihneme hlas a pomôžeme vám v tom, ale takto by to bolo veľmi subjektívne z našej strany, keby sme to povedali dnes. Ďakujem. Merci. Je donne maintenant la parole à monsieur. E. Ďakujem. A teraz pane Kenikui. Eh, Ďakujem, vážený pán predseda. Hovorca sieti agentúr povedal, že jeho úvahy sú neutrálne, pokiaľ ide o súčasný rozpočet a e, ja chápem, že pri práci, ktorú on robí, že to takto predložil, ale našťastie ja si môžem dovoliť luxus vyjadriť sa k tomuto rozpočtu a chcel by som sa spýtať, či skutočne e, tie škrty v rozpočte v oblasti personálu agentúr e, je naozaj e, technická záležitosť. Boli, bolo tam veľa zdrojov v agentúrach, alebo e, je to skôr, skôr ideologického alebo abstraktnejšieho charakteru a k týmto škrtom došlo a posteriori na základe týchto všeobecných úvah. A po druhé, aj keby bolo pravdou, že tu bol prístup k zdrojom agentúr, e, čo sa mohlo stať, ja by som sa chcel spýtať, či je logické e, v tejto situácii sociálnej krízy nárast agentúr zameraných na bezpečnosť a políciu e, vlastne povedie k škrtom k výskume, rozvoji, technológiách, doprave, práci. Myslíte si, že to je to najprirodzenejšie v takejto situácii? Alebo, ako sa to zdá mne, je tu jasná vôľa podporovať bezpečnosť v Európe na úkor práv občanov? Ďakujem. Merci. Ďakujem. A šiest, tý kolega, ktorý dostane slovo. Nie. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať za obe tie e, vyčerpajúce správy a e, na základe doterajšej mojej e, skúsenosti pri Zemskom účtovnom dvore v Badensku, Württembersku, Nemecku chcem povedať, že sme tam robili veľa prieskum a kontrol orgánov, ktorých sme skúmali nutnosť ich a potrebu ich vybavenosti a možnosti úspor. A Samozrejme, eh, eh, da agentúra a orgán si eh, môže vždy odvodniť, prečo potrebuje zdroje a prečo je sám potrebný. No, keď to, necháme na nich, tak každý rok plňa viac úloha, to vždy vedie k narastu financovania a my e, sme sa dopočuli, že v agentúr e, e, ide o 0,6 rozpočtu, ktorý používame na personál. Zároveň to predstavuje asi 6 tisíc personálnych miest, ktoré sú rozdelené v 32 organizačných jednotkách a podľa mňa treba tu zanalizovať tie údaje, a to znamená, že prečo máme 32 organizačných jednotiek a či oni dosahujú prednú hodnotu a e, či e, e, tým e, pádom e, národné e, štruktúry naozaj nie sú potrebné a či dosiahneme úsporu na národnej úrovni a či sú tieto organizačné jednotky naozaj tak zostavené, že sa obmedzujú len na to podstatné jadro svojej činnosti. Máme dve možnosti, ako to zorganizovať. Buď mám nejaký daný vzor a chcem dosiahnuť čo maximálne využitie, alebo poviem, že chcem um, dosiahnuť istý účel využitia, uh, tento chcem dosiahnuť za minimálnu sumu. A mm, to znamená, že musím povedať, že e, s čo najmenšími ehm, um, peniazmi uh, chceme dosiahnuť uh, dané využitie, daný účel. Nemám ďalšie žiadosti o slovo, takže ak mi dovolíte, ja som nový v Európskom parlamente a aj vo výbore pre rozpočet, tak by som bol veľmi rád, keby sme si vyjasnili jeden bod. Hovorí sa tu o 32 agentúrách, ale v zozname, ktorý sme dostali ako position paper o sieti agentúr Európskej únie, tak vidím tam 41 štruktúr. Takže m, mm, aký je rozdiel medzi 32 a 41? Všimol som si, že tu bola snaha o e, analýzu e, prípad od prípadu, ale tiež by bolo dobre diferencovať tieto agentúry o, v závislosti od ich autority. Sú tam regulačné agentúry, myslím tým na finančné trhy, na banky, na e, poisťovne, životné poisťovne, nové inštitúcie. My si vieme predstaviť, že tieto agentúry sú nezávislými orgánmi a na základe príspevkov, povinných príspevkov, ktorých e, právny základ zadefinuje parlament, si myslím, že budeme mať e, potenciál pre vlastné zdroje na európsky rozpočet. Na, no a že to nám umožní vytvoriť rozpočet pre niektoré e, inštitúcie v rámci agentúr. A možno, že by sme mali oddeliť tento typ orgánov od iných agentúr, ktoré majú skôr charakter servisov, konzultačných agentúr alebo, konz- alebo poradných agentúr. Takže možno, že toto by bolo zaujímavé. Súhlasím s pánom Kolmelom v jednom bode. Možno, že v niektorých prípadoch je tu duplikácia medzi európskymi a národnými agentúrami. E, napríklad, e, e, pokiaľ ide o e, šetrenie na e, úrokoch, tak možno, že by niektoré krajiny mohli e, usporiť v tejto oblasti, keby e, vlastne e, sa nahradilo to, čo sa e, ušetrí na národnej úrovni. A potom z globálnejšieho hľadiska, ak chceme audit agentúra po agentúre, bolo by dobre urobiť všeobecný e, audit, aby sme videli, či tam nedošlo k nejakým mutualizáciám, k nejakým organizáciám klastrov podľa povahy agentúr. Takže to sú niektoré otázky, ktoré by som si želal položiť ja. My sme postupne dali slovo pánovi Kerumovi najskôr a potom by sme dali slovo ešte riaditeľovi, e, generálneho, riadite, generálnemu riaditeľovi e, Budže z komisie pánovi Prezovi. Samozrejme, že pri vašich odpovediach vám môžu pomôcť aj vaši kolegovia, členovia trojky. Thank you. Uh, ďakujem, pán predseda, a ďakujem za tieto veľmi bohaté pripomienky a otázky na agentúry. A tie sú veľmi slubné pre pokračujúci dialog medzi agentúrami a týmto výborom a teším sa na prehlbenie tohoto v nasledujúcom čase. Keby som mohol začať e, s mm, vašimi pripomienkami, pán predseda, to otázkou 41 a 4231 že čo to je. V sieti agentúr e, sme e, tiež zahrnuli tiež spoločné podniky, napríklad Clear Sky spoločný podnik je mm, najnovší člen našej siete a oni majú zámer um, značne zmenšiť uh, uh, znečisťovanie uh, životného prostredia letecom tým, že vytvárajú um, lepšie technológie, takže aby ste mali lepší obraz o tom, aké sú agentúry v tejto skupine a aká je ich štruktúra. My sme ich preto pozvali do siete pre túto neformálnu výmenu vrátim sa. Tu ma dovolte mi tiež e, prebrať tie ďalšie dve témy, ktoré ste vedli, že či je e, možné e, zoskupiť tie agentúry iným a novým spôsobom. Myslím si, že na to sa práve teším prostredníctvom toho dialogu. Aké sú osobitné možnosti a črty v terajšej situácii jednotlivých agentúr? Vy ste spomenuli tú možnosť eh, inkasovania poplatkov, či sú agentúry, ktoré môžu eh, zaujať tú, mm, ten prístup, že by inkasovali poplatky, alebo či môžu nadobudnúť eh, vonkajšie zdroje financovania. Toto závisí od individuálneho prístupu a dúfajme, že prostredníctvom neho nájdeme nové spôsoby synergický efekt a e, spoločný e, výkon činnosti už e, prináša prospech pre agentúry a je veľa rôznych oblastí, kde je možné toto robiť napríklad nástroje na riadenie, keď jedna agentúra vyrobila nástroje na riadenie, môže to použiť druhým organizáciám agentúram, napríklad niektoré agentúry môžu pomôcť druhým agentúram pri obstarávaní. Máme spoločné nástroje pre personalistické otázky a toto bude možno v sledujúcom čase oveľa viac používať. A teraz poďme ďalej k prvému poslancovi, pán Zdechovský sa pýtal o tej špecifickosti, konkrétnosti v tých eh, poznámkach, ktoré sme vám predložili eh, v tej prílohe v bode X eh, vidíte príklady a v rámci koordinácie pre všetky agentúry robíme takto prehľady a určite sa musím k tomu vrátiť a upresniť to. Tam uvádzame len príklady agentúr a Možno vlastne niektorí moji kolegovia ako kolega povedali v tej prílohe zo správy, napríklad pre agentúru pre drogy, vám bude môcť kolega povedať viac, aký to má dopad. A v mene e, našej vlastnej agentúry môžem povedať, že my jednoducho nemôžeme vyplniť všetkých tých 9 e, oblastí e, v rámci viacročného e, rámca. Nemáme na to jednoducho dosť zdrojov, takže tam nastala prioritizácia. My to s vami ešte neskôr opäť radi preberieme. K tomu, čo povedal pán Gajer. že ako, ak som správne pochopil, ako môžeme lepšie prezentovať pridanú hodnotu a kde my do toho vkladáme naše prvky. My na tom pracujeme medzi agentúrami, aby sme to lepšie prednesli agentúru po agentúre a len krátko po prázdninách začiatkom septembra budeme mať e, vypracovanú brožúru e, a dúfam, že tam sú niektoré tie prvky, ktoré e, môžu posilniť ten profil, o ktorom som vám hovoril, čo robia agentúry a ako to možno viac zviditeľniť. Myslím, že to je jeden z veľkých víziev tých agentúr je vedieť, čo nám prinášajú. A na tom pracujeme. No tiež som sa dopočul z vašich otázok, ako môžeme vnútorne určiť štruktúru a efektívnosť e, týchto agentúr. A toto sa práve pripravuje v tom dialogu s vami. A to by sme si radi s vami vypočuli. A ja si to rád vypočujem e, vo vašom parlamente v Berlíne a zistíme od vás, čo členské štáty očakávajú od agentúr. K tomu, čo povedal pán Depre, ako by sme dosiahli, že krátenie výdavkov. No, bol by som rád, keby na to bolo zázračné riešenie, ale nie, neexistuje tu paušálne riešenie. A preto sa vrátime k ukáže z tých eh, agentúr a e, eh, zo a oblasti a posúdime, čo tu môžeme vypracovať, ako môžeme dosiahnuť e, ten strop alebo cieľ, či už to bude 5% alebo koľko, a ako môžeme prispieť k tomu. Chcem zvrazniť, že tie agentúry sa nezdráhajú, aby k tomu prispeli, ale my chceme posúdiť, prečo my potrebujeme krátiť viac ako iné inštitúcie. O to v zásade ide. A potom my chceme v tomto dialogu s inštitúciami tiež mať dialog o tom, že čo chceme určiť ako priority. Ako som povedal v mojich úvodných e, pripomienkách, e, aj agentúry a riaditeľia povedali, že tu by sme mali mať právny záväzok a možno to trošku odložiť na neskôr, takže my um, očakáme, že budeme mať otvorenú diskusiu s príslušnými inštitúciami. K otázke pána Maňku a k pripomienke o nezávislom audite a ako hľadať eh, efektívnosť. Eh, u nás prebieha veľa auditov, agentúr vnútri a um, tieto agentúry e, sú predmetom veľkej transparentnosti. E, mohlo by to byť lepšie a my, zle, lepšie a my si vypočujem vaše odporúčania k tomu, no e, prebieha auditovanie našej práce aj jej finančnej stránky, aj vecnej stránky. Prepačte, že vás prerušujem. Myslím, že pán Depre si želal zareagovať na jedno z vašich, jedno z vašich poznámok. E, chcem sa vyjadriť k tomu prístavu prípad po prípade a vychádzam z dokumentu, ktorý ste nám odovzdali. Ja veľmi dobre chápem, že prípad po prípade vás vedie k rešpektovaniu autonómneho štatútu každej agentúry a zabezpečovaniu ich špecifických práv. Takže oni majú svoju špecificitu, a niektoré teda boli vytvorené, ale tak je tam vlastne potrebný náš súhlas, lebo a navyše tam existuje aj istý právny rámec. Ale ak pôjdeme prípad po prípade, v každom prípade dospejeme k rovnakému výsledku, aký navrhuje komisia, a to je redukcia e, personálu o 5 A k čomu to povedie? Prečo vlastne máme aplikovať tento prístup prípad po prípade, keď máme ten, čo to zmení, keď máme ten istý cieľ a keď ho chceme dosiahnuť, tak aká zmena, akú zmenu to predstavuje, to som nepochopil z vašej odpovede. Bien, qui répond? To odpovie na tento špecifický bod. Um, kolega sa toho zhostí, samozrejme. Určite ďakujem. Pán predseda, ja odpoviem na otázky pána Depre. Myslím si, že veci treba vyjasniť. V dokumente, ktorý sme vám zaslali, e, tam agentúry neuznávajú povinnosti a tam je, ten dodatočn, tam je tá dodatočná redukcia rozpočtu o 5 navyše, vo, okrem teda tých 5 ktoré sa žiadajú od všetkých agentúry, a teda prostredníctvom e, toho rozpočtu, ktorý je oddelený. Čiže decentralizované agentúry všetko 5 a potom vlastne my budeme musieť veľkou rýchlosťou letecky e, kvalifikovať e, tieto agentúry. To je veľmi ťažké a preto my sme to prezentovali v inom dokumente. Prvá vec je tá, že budúce nasadenie je stále povinné a druhý prvok je, že to si vyžaduje rozpočet agentúry. Decentralizovaný rozpočet, ktorý je odpojený od všetkých politík a v tejto oblasti. A keď pán Gajer spomenul úlohu rozličných výborov, napríklad dopre dopravu v tomto prípade, tak cieľ je taký, že keď napríklad konštatujeme, že nejaká agentúra je centralizovaná, komisia, že nejaká e, e, exekutívna agentúra a že tieto agentúry majú možnosť prispieť viac k administratívnej efektívnosti a nemôžu to robiť. A keď máme túto obálku oddelenú, tak vlastne e, tam nie je možný prístup, e, tento prístup neumožňuje realizovať túto politiku. Prípad po prípade je taký prístup, kde vlastne môžeme pristupovať e, jednotlivo, to je trošku iný prístup. A druhý bod, tam e, vlastne máme isté ťažkosti zabezpečiť koherentnosť medzi všeobecnými pravidlami, o ktoré sme žiadaní, a navyše tu máme e, správne rady, a to sú také heterogénne štruktúry, a členské štáty, ktoré sú aj členmi týchto správnych rád, tak často nemajú veľmi jasnú predstavu o úlohách. Takže agentúry E, vlastne nepo, neprotest, respektíve protestujú proti tomuto dodatočnému znižovaniu stavom takýmto spôsobom a preto my navrhujeme, aby sme pristupovali k ním prípad po prípade. To by umožnilo individualizovať prístup k agentúram a aby sme e, dospeli k tým návrhom, ktoré spomenul pán predseda viacerí členovia tohto zhromaždenia, teda ten klasterový prístup na základe typu aktivity, tak si myslíme, že to je dobrý prístup. V roku 2009 sme tu mali e, prístup e, štúdiu, ktorá bola objednaná generálnym riaditeľstvom pre rozpočet a naša pozícia je, že my nesúhlasíme s týmto horizontálnym prístupom pre jednu kategóriu inštitúcií, ale my sme za taký prístup, ktorý je v súlade aj s politikou rozličných aktivít, napríklad v oblasti železničnej dopravy, finančnej kontroly. A to je oveľa viac v súlade s takým všeobecnejším prístupom, a nejde tu vlastne o jedno pravidlo, ktoré sa aplikuje na všetkých. Takže klastrovo cez politiku, to znamená, že keď tu máme dve, tri agentúry, ktoré sú v jednej politike, tak tam môže dôjsť k takej mutualizácii tých klasterov a potom niektoré dosiahnu tých 10% úspor, iné menej. Pán Dopre, prepačte, možno som si ten dokument veľmi zle prečítal, ale tam sa hovorí, že ten prístup prípad od prípadu umožní dosiahnuť redukciu o 5 v každej inštitúcii. Ale nečítal som tam o klastroch. Čítal som ten text. Ten text bude ešte pozmenený určite, ale e, tento text my tu máme, my sme pochopili, my musíme znížiť o 5 A E, vlastne e, potom sa tu hovorí ešte o tých dodatočných 5%, ktoré e, spôsobujú problémy. Tu sa hovorilo o, kedysi o zmrazení počtu agentúr. Ak vytvárame nové agentúry a ešte znižujeme rozpočet všetkých existujúcich agentúr, tak chcem vám povedať, že certifikácie napríklad CDF alebo ďalších vecí neumožňujú ísť napredovať veľmi rýchlo. Takže 5% to urobíme ako vo všetkých inštitúciách, ale problematických je tých dodatočných 5%. Nie som ešte presvedčený, pretože v texte sa hovorí, že náš návrh chce navrhnúť alternatívne riešenie na ten redeployment pool, to znamená, že keď sa príjme tých 5%, tak ja si viem predstaviť, že bude existovať ďalší spôsob, ako dosiahnuť tých ďalších 5%. Ja to vnímam tak. Budeme pokračovať a máte ešte rezervu pán Dopre, ak je potrebné. Takže pokiaľ ide o agentúry a o redukcie, tak som pochopil, že tam e, pracovný týždeň prešiel z 37,5 na 40 hodín. Áno? Dobre. Pokračujte, nech sa páči. Yes, uh, to your, your last comment. E, k vašej poslednej e, poznámke k tým dvom posledným vystupujúcim asi skomolím tie mená vy ste sa tiež dotkli otázky zoskupovania, vytvárania klastrov, napríklad spravodlivosť, vnútro, bezpečnosť. To je jeden sektor agentúry, ktoré pôsobia v tomto sektore, veľmi úzko spolupracujú po vecnej stránke aj po administratívnej línii a e, takisto aj naša agentúra pre základné práva je súčasťou tohto klastra. Ale keď už hovoríme o tejto veci, tak ako povedal pán predseda, treba sa zamyslieť nad inou metódou vytvárania zo skupení alebo klastrov. S tým súhlasím. Vy ste sa dopytovali, či je nejaký e, nadbytok e, v tých agentúrach. A samozrejme, mm, to je prvé, čo sa vždy posudzuje, či e, nie je e, v niektorom kúte toho naviac, kde by sa dalo usporiť. Ja nemám podrobný prehľad o všetkých 41 organizáciách, ale môžem len konštatovať, že fungujú veľmi efektívne a sú výborne riadené, ale vôbec nespochybňujem to, že nič nie je ideálne. Vždy sú nejaké resty. Ďalej môžeme intenzívnejšie využívať nové technológie, ktoré prinesú úspory. A chceme skutočne posilniť dialog v tejto otázke. No a napokon posledný dotazujúci, pán Koment. tá funkčná analýza agentúr a ich úloh v tej ktorej oblasti. Tým opäť sa dostávame k tomu postupu, na ktorom trváme, aby sa skutočne posudzovalo od prípadu k prípadu, od agentúry k agentúry, odvíjajúc od toho, aké sú očakávania a aké sú úlohy kladené týmto agentúram. To je všetko z mojej strany. Merci. Ďakujem. A teraz dám slovo riaditeľovi generálneho riaditeľstva pre rozpočet z komisie. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Na úvod zodpoviem na otázky, ktoré ste, urobili, ktoré ste položili vy, pán Kolme, na ďalší vystupujúci, ktoré sa týkajú toho spoločného prístupu a o tom, a aké sú úlohy, ktoré umožňujú činnosť agentúry stále. Tu máme legislatívnu procedúru, e, tam lebo komisia navrhuje vytváranie nových agentúr alebo rozšírenie úloh existujúcich e, agentúr. To sprevádza popis úloh, rozpočtové E, potreby, kde sú odhadnuté potreby na ľudské zdroje, aj na rozpočtové zdroje, tam, kde treba robiť nejakú intervenciu. Takže v okamihu vytvorenia e, roz, alebo rozhodnutia o rozšírení nejakej agentúry sa e, urobí preskúmanie situácie a urobí sa vlastne úsudok o oportunity, o príležitostiach a na konci tohto procesu máme povinnosť e, vytvoriť agentúru alebo ju rozšíriť a to na základe týchto odhadov, ktoré komisia vypočítala ako dodatočné potreby a tie treba ošetriť až do roku 2020. Takže naozaj sme postupovali na základe e, princípu prípad od prípadu po prípad a nie e, paušálne. Ale treba to samozrejme dostať do súladu s cieľmi, ktoré boli stanovené centrálne a vlastne tu top-down, a to znamená, že je potrebné dosiahnuť 5-percentnú redukciu stafu za 5 rokov. A, a ja so, tam chápem pána Dopre, pretože analýza hodnotenia prípad od prípadu nedáva ako prirodzený výsledok túto redukciu o 5 Ako príklad uvediem napríklad žiadosť všetkých decentralizovaných agentúr a ich požiadavky na rozpočet 2015, tak to je 109 postov navyše. To je 3,3 nárastu a nie 5 redukcia pracovných miest. Takže v rámci týchto e, e, princípov my chceme dať prostriedky agentúram na ich fungovanie, ale zároveň e, oni sú teda podnecované, aby pokračovali v racionalizácii a vlastne následne čo, čo robia decentraliz- čo, ako sa odlišujú decentralizované agentúry od iných orgánov v sieti. E, je tu tá Joint Technology Initiative, to sú spoločné podniky, ktoré sú všetky pod záštitou toho rámcového programu výskum a to sú špecifické projekty, kde sa snažíme o to, aby sa tam zúčastňovali členské štáty, aby rozvíjali niektoré projekty, výskumné projekty. Takže my sa snažíme e, spojiť viaceré e, zdroje financovania, kde e, zdroje spoločenstva fungujú ako katalizátor. Sú tam samozrejme fondy z privátnej aj E, štátne. Takže sú tu trošku iné mechanizmy na rozpočtovej úrovni, aj keď na administratívnej úrovni sú podobnosti. Takže agentúra, ktorá má úlohy, ktoré sú rovnaké v celej únii, často tu ide o to, aby sa e, dali dohromady kompetencie, ktoré sú často na národnej úrovni. A často to býva práve v prípade týchto joint technology iniciatív. Pán Gajer sa spýtal na externý audit pre agentúry, či je tam niečo, či tam očaká, predpokladáme niečo, aby teda agentúry robili e, potrebné expertízy v tomto smere. Komisia vypracovala zoznam externých auditorov, ktorí sú používaní na tieto audity a to umožňuje prístup k externým kvalifikovaným auditorom, ktorí boli vybraní a vlastne agentúra musí urobiť svoj, vyhlásiť svoj tender a tak ďalej. Čiže to je takýto postup pri identifikácii expertíz. Ešte sa chcem pozrieť, či tu mám ešte niečo iné. Áno, rámec, v rámci ktorého komisia predklada svoje návrhy, to je apolitický rámec e, v súvislosti s existujúcimi agentúrami aj s tými, ktoré boli vytvorené nedávno. A všade teda sa snažíme o tú redukciu o 5%, pokiaľ ide o nové agentúry ako napríklad v prípade Single Resolution Board, komisia to neberie do úvahy. E, tam je to nový prvok tejto politiky a ten treba riešiť na základe legislatívneho návrhu, ktorý bol prezentovaný a vrátanie aj rozpočtových dopadov a finančných dopadov. Ospravedlňujem sa, ak som na niečo zabudol, ale som, e, som pripravený na ne odpovedať. Ďakujem, pán predseda, ďakujem. Pokračuje pán predseda. E, pokiaľ ide o tieto vysvetlenia a spresnenia, možno, že možno, že ešte vyvolali nejaké ďalšie otázky. Pán Dopré. Pán predseda, je to jedna časť mojej implicitnej otázky, na ktorú som nedostal odpoveď. Pri redukcii o 5 o ktorú žiada komisia, berieme do úvahy aj tie posty, ktoré sú financované z vlastných zdrojov agentúr, pretože ja chápem, že treba zobrať do úvahy všetko, čo e, je platené z rozpočtu, ale v tomto prípade sme e, v rámci E, redukcie členov, zamestnancov z rozpo- platených z rozpočtu, ale e, keď sú tu nejaké zamestnanci, ktoré sú platení z externých zdrojov, zohľadňuje to komisia. To znamená, že tieto posty vyňala z toho množstva 5%, e, o ktoré treba redukovať. Ďakujem, pán predseda. Prístup komisie je taký, že všetky posty sme vzali do úvahy a to preto, lebo e, že interinstitucionálna dohoda nerozlišuje posty na základe toho, ktorý, aký typ financovania je za nimi. A potom tu máme ešte úsilie dosiahnuť e, tie zisky z efektívnosti a z racionalizácie. A myslím si, že to sa aplikuje rovnakým spôsobom v organizáciách, ktoré sú buď celkovo alebo čiastočne financované z rozpočtu spoločenstva, ale aj e, pri tých organizáciách, e, kde istú časť nákladov znáša priemysel alebo iní aktéry. Takže tu na je cieľom taká ekonomická racionalita a v rámci toho by sme mali dosiahnuť rovnakú úroveň deficitu nezávisle od zdrojov a financovania. Takže tu na e, po tretie, ak, ak zrušíme posty, ktoré sú e, financované, ak sa pozrieme na posty, ktoré sú financované zo zdrojov priemyslu napríklad, tak e, my e, keď chceme posilniť niektoré agentúry, tak to potom sa bude rozdielovať tak, že niektoré agentúry potom e, vlastne musia platiť až viac ako 10%, 10% aby dosiahli globálne ciele. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. E, chápem agentúry, že ak niektorá zníži svoje náklady, možno o 5 a o 10 tak jej to nemusí ublížiť a niektoré agentúre to môže ublížiť, lebo každá je nastavená, jedna je nastavená na to, že pracuje momentálne efektívne a pokiaľ by sme chceli znížiť jej, jej výdavky, tak by sme ovplyvnili jej výsledky. A iná tú rezervu má, ale my to nepoznáme. To znamená, že naozaj si to musíme najprv zrengenovať a musíme to, musíme to zistiť, ako to urobiť. Preto by bolo dobré, keď sa bude robiť ten externý audit, keby komisia E, to nejakým spôsobom riadila a keby možno spoločne pripravila tie podmienky lebo jedna vec je e, urobiť úsporné opatrenia v samotnej agentúre a druhá vec je že možno treba urobiť audit ktorý zistí aj to či funguje možná, možná medzi agentúrna spolupráca, ktorá by mohla takisto ušetriť ďalšie finančné prostriedky. To znamená, možno sú tam nejaké rezervy, keď budú kapacitne spolupracovať agentúry, tak môžu ušetriť viacej. Čiže bolo by ideálne pripraviť tie podmienky a možno by sme si spolu k ním sadli a povedali, áno, tak poďme spoločne urobiť takýto a takýto audit. Ale bolo by o tom vedieť, lebo keď povieme každej, urobte si to sama na, e, dajte si to urobiť sama na seba, tak to nemusí celkom dobre dopadnúť. Čiže naozaj, keď už tak urobme to dôsledne. Pripravme tie podmienky, sadneme si k ním a urobme to komplexne komplexne. Ďakujem. Qui veut répondre, monsieur? To si žela odpoveď pán Kerum, pán Presa. Monsieur Presa? Pán Presa. Vous avez la parole. Nech sa páči, dávam vám slovo. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Nazdávam sa, že žiadosť o vyhodnotenia systému agentúr ako celku je úplne legitímna požiadavka. Je to však veľká práca. Ja sa si kladiem otázku, že či v rámci práce medzi inštitucionálnych skupín, či by nebolo dobre to poňať tam, aby sme e, to nejakým spôsobom zracionálnili a vlastne to by sme mohli zobrať do úvahy. V súčasnosti takéto hodnotenie e, nepredpokladáme. Ďakujem. No. Merci beaucoup. Uh, to this question, uh... k tejto otázke, e, čo zaznela skutočne práve z dôvodu transparentnosti agentúru napríklad tá agentúra e, základných ľudských práv e, prešla hĺbkovým e, hodnotením a analýzou. Pred dvoma rokmi, a ináč sa to robí pravidelne každé 4, 5, každých 4-5 rokov, treba to robiť pravidelne, treba mať tú, tú spätnú väzbu od externého auditorského subjektu, aby ste mali taký objektívny pohľad na to, ako sa, e, ako, sa, ako funguje tá agentúra, ako, ako administratívne efektívna. Ale je tu jeden háčik pri tých externých hodnoteniach, e, e, veľmi často dochádza k tomuto, že a bolo by dobre, keby ešte nejaké 3-4 ďalšie veci sa realizovali v tej agentúre. To sa stalo aj v prípade našej agentúry. Pán predseda, ja by som vyzval eh, riaditeľa eh, tej agentúry, eh, ktorá má na starosti tú drogovú politiku, pretože myslím si, že aj oni majú veľmi zaujímavý prípad, ktorý poslúži pre lepšie pochopenie situácie. Počúvame vás pre tento presný príklad. Veľmi rád vám uvediem konkrétny príklad našej agentúry. Myslím si, že je to dobrým príkladom toho, nakoľko sa odlišujú agentúry a že každá musí byť samostatne posudzovaná. Ja som teda z monitorovacieho centra, riaditeľom monitorovacieho centra pre drogy e, e, za tých 9 rokov e, sme získali na dôveryhodnosti či v Európe, tak aj za hranicami Európy určite. My sme medzi top trojkou, top Peťkou, čo sa týka e, e, plnenia toho nášho e, rozpočtu. Skutočne je to na úrovni 95-97 záväzky platby. Musíme si uvedomiť, že naša agentúra patrí k agentúram tzv. druhej generácie. A má úlohu monitorovať, opisovať všetky aspekty nelegálnych drog. To som zjednodušil Okrem toho máme veľmi špecifický právny základ, na základe ktorého pôsobíme. Je to sledovanie vývoja nových psychoaktívnych látok. To znamená úzke prepojenie s výskumom a s posudzovaním rizik, veľa štúdií, celá, celá e, sieť e, špecialistov laboratórií 16 e, univerzitných profesorov je na našej vedeckej e, e, rade. A skutočne toto pohľcuje veľmi veľa zdrojov, práve toto sledovanie vývoja nových psycho, psychoaktívnych látok. Viac ako 400 látok každodenne sledujeme od 97. roku to robíme. 97 nových látok bolo odhalených počas posledných 4 rokov, čiže to je e, e, e, závratný objem my sme skutočne e, strávili tie zmeny v rozpočte od roku 2010 aj infláciu počas e, prvých deviatich e, rokov môjho pôsobenia ako riaditeľ som nikdy nespochybňoval rozpočet, ale vlastne minulý rok sme už narazili na problémy, ktoré vyplývajú s 5-percentným krátením a bolo potrebné teda zamyslieť sa nad možnými úsporami programy. V tomto mi veľmi pomohla, pomohol Európsky parlament a napokon Európsky parlament eh, odhlasoval, že nedojde ku kráteniu. Získali sme ten rozpočet na 2012 eh, a 2013, ktorý bol potrebný, ale v konečnom dôsledku došlo k schváleniu 5-percentného eh, krátenia v roku 2015. Máme ten znížený rozpočet z roku, ktorý odráža rozpočet roku 2014 a ja si vôbec neviem predstaviť, hovoriť, ako máme splniť nám zverené úlohy a povinnosti, ako zabezpečiť tú kvalitu práce, ktorú vykonávame roky. Myslím si, že tuto je potrebné mať zabezpečený rovnoprávne zaobchádzanie a myslím si, že mal by byť zohľadnené ten, ten škrt, ku ktorému došlo už minulý rok. Ide o veľmi špecificky, dynamicky sa vyvíjajúcu oblasť, ktorá má osobitý právny základ, to sú psychoaktívne látky, e, e, skutočne popresúval som peniaze, aby sme mali na te, túto úlohu to, čo potrebujeme, ale narazili sme už na svoje mantinely a nedá sa ísť ďalej. Ďakujem. E, v dokumente, ktorý ste nám odozdali pred touto schôdzou, E, pokiaľ ide o vašu agentúru, tak som si všimol, že rozpočet na 2016 bol 15 milión 140 e, tisíc, 2015 15 e, miliónov 440 a, a je tam veľmi výrazná redukcia a čím, čo tým chcete dosiahnuť? Skutočne e, ľudia prichádzajú, odchádzajú, to je technická podpora e, kandidátskych štátov v rámci e, politiky susedstva. Teda to je čosi mimo tej štandardnej aktivity a agentúry. No a potom je tam príspevok Norska okolo 400 tisíc toto, je, toto predstavuje e, percento z nášho rozpočtu, konkrétne percento z nášho rozpočtu. Question. Ďalšie otázky nie sú. Komentáre zástupcovia agentúr. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Um... Ďakujem za slovo. Ja som vlastne z Európskej agentúry pre leteckú bezpečnosť. Máme sídlo v Kolíne. Ak dovolíte, chcel by som sa vyjadriť, ako to funguje s tými poplatkami, ktoré sú našim príjmom takmer dve, dve tretiny, e, teda 80 nášho rozpočtu pochádza z poplatkov, ktoré nám e, uhrá za e, príslušné európske odvetvie. My musíme reagovať na potreby tohto odvetvia a podporovať ten vývoj. To je e, e, e, náš hlavný mandát, je zabezpečiť bezpečnosť letectva a po druhé máme podporovať odvietvie leteckej technológie, aby bola konkurencie schopná, aby držala krok s vývojom, aby sme teda zhodnocovali interný trh a zároveň teda a máme e, e, podporiť tú konkurencieschopnosť e, voči zahraničiu. Tých 80 toto je samozrejme úplne odťažité od európskeho rozpočtu, to je plne kryté z poplatkov a preto to kratenie by sa nemalo vzťahovať na týchto 80 pretože to nejakým spôsobom nesúvisí s európskym rozpočtom. Ďakujem za tieto spresnenia. Ešte niekto si želá vystúpiť? Nevidím možno jedna otázka na pána Presu v tomto zaujímavom dokumente. Ešte by bolo možné e, dodať nejaké e, informácie o majetku týchto agentúr a o pokladniach, ktoré imi disponujú, majú pokladne. Možno náš výbor by mohol e, považovať za zaujímavé odpovede na tieto otázky. Ďakujem, pán predseda, za túto otázku, pretože to mi umožní trošku aj urobiť propagáciu tomuto dokumentu on sa nesústreďuje len na agentúry, je to pracovný dokument, ktorý sprevádza návrh rozpočtu, takže má 600 strán alebo možno trochu viac a je tam veľké množstvo informácií o individuálnych agentúrach, o, o nich ako o celku, o výkonných situácii, administratívnych, rozpočtových aspektoch a tak ďalej. Vaša otázka, či sú tam pokladne keď pripravujeme rozpočet a návrh rozpočtu, e, tak samozrejme zohľadňujeme aj plnenie e, rozpočtu e, agentúrami v predchádzajúcom roku a v prípade, že je nejaký prebytok, to znamená, že je tam rozdiel medzi výdavkami a príjmami v každej agentúre, tak my to zohľadníme pre rozpočet na subvencie pre ten rozpočtový rok, na ktorý rozpočet pripravujeme. A to sa potom recykluje, tento prebytok sa recykluje v agentúre, je opätovne vzatý do úvahy a je možné potom vlastne prispôsobiť tie finančné likviditné kredity. Je tu ešte ďalší prvok, ktorý prizýva k tomu, aby rozpočet sa robil čo najpresnejšie tam, kde sú prebytky výrazné viac ako 5 rozpočtu, tak tam sme zaviedli e, taký penalizačný prvok. Je to istým spôsobom penalizácia e, a vlastne my tam potom nezmrazujeme kredity z rozpočtu na financovanie tejto agentúry. A teda to je taký prvok, ktorý podnecuje agentúry na e, presné využívanie rozpočtu. Pokiaľ ide o pokladne, e, sú tam špecifické prípady agentúr, ktoré sú samofinancované a prebytok sa vlastne vytvára v priebehu času, narastal a ktorý okolo ktorého sa hovorí, hovorilo sa o tom a rozhodlo sa, že tieto prebytky budú využité na niektoré projekty e, v príslušných oblastiach, ale vytváranie prebytku, ktorý sa akumuluje v agentúrach, myslím si, že to treba vnímať skôr ako taký anomálny prvok, lebo to nie je cieľ akumulovať prebytky. Agentúry majú poskytovať služby, E, spoločenstvu, priemyslu, inštitúciám. To znamená, že aj rozpočet musí byť robený takým spôsobom, aby tam nedochádzalo k akumulácii zbytočnej alebo nepotrebnej akumulácii prebytkov. Ďakujem za toto spresnenie. Ja veľmi dobre chápem vašu odpoveď, avšak viem si predstaviť, že niektorá z týchto agentúr musí mať svoje účtovníctvo, ktoré zohľadňuje a musí vlastne e, skladať účty zo svojho majetku ako aktíva alebo dlhy. A nebolo by nez, nez, zbytočné, keby sme mali možnosť takého konsolidovaného pohľadu na e, túto situáciu majetku. Mm, možno, že to sa niekedy dostáva do rezerv v bode rôzne. To je taký doplňujúci prvok. E, ak nie sú ďalšie otázky, tak ja chcem poďakovať e, delegácii Trojke, ktorá na, k nám prišla a oboznámila nás so situáciou agentúr s ich ťažkosťami, aby sme vlastne Eh, aby agentúry mohli zredukovať skutočne eh, zamestnancov a splnili tak cieľ a pritom stále vyplňali tie misie, ktoré im boli zverené. Je to delikátna situácia a eh, vlastne tieto, tento rabat to je vždy účinný nástroj rozpočtárov, ale treba venovať tomu špeciálnu pozornosť my teraz veľmi dobre chápeme, že ako možno tvoriť klastery, aby sme vytvorili synergiu medzi rozličnými agentúrami, ktoré prispievajú k tým istým politickým cieľom. O tom budeme mať iste možnosť ešte opätovne hovoriť. Máme tu pracovnú skupinu, ktorá bola za týmto účelom na, medzi, na medziinstitucionálnej úrovni vytvorená, takže ja sa chcem, po, chcem povedať, že musíme. E, my, že náš výbor veľmi pozorne sleduje vaše obavy a e, naozaj e, myslím si, že cieľ, našim cieľom je dobre spravovať e, financie a objaviť tie kapacity, ktoré môžu viesť k redukcii verejných výdavkov. A možno by sme sa mali zamerať aj na vlastné zdroje, ktoré môžu tvoriť istý zdroj financií na niek- pre niektoré agentúry, najmä pre tie, ktoré majú inštitucionálnu misiu a ich cieľom je regulovať finančné trhy, regulovať op- bankových operátorov, aby sme sa vyhli systemickým rizikám. No a tieto agentúry e, vlastne tam by sme, bez toho, aby bola ich nezávislosť ohrozená, tak možno, že parlament aj rada by mohli e, sa pozrieť na, na to, a na ich príspevky a akým spôsobom vlastne by mohli participovať na svojom rozpočte. Chcem sa poďakovať aj našim kolegom, e, ktorí sa tejto debaty zúčastnili a v septembri sa opäť uvidíme. Nemyslím si, že sú tu ďalšie body programu, žiadne otázky a keď nie sú ďalšie otázky, tak vám naozaj prajem vynikajúce prázdniny Vrátime sa k našim prácam veľmi skoro, lebo už od 3. septembra budeme mať opäť naše schôdze. A prosím vás teda, oddychnite si, naberte sily, lebo rozpočtová arbitráž nás v septembri naozaj vážne zmobilizuje a my sa budeme musieť snažiť e, e, vyriešiť túto hromadu nezaplatených e, faktúr. Takže prajem vám dobré prázdniny, ďakujem vám za účasť a končím schôdzu.